Ďalším bodom je otázka Filipín. Ako vykle odozdávam slovo autorom dokumentu, autorom uznesenia. Ako prvý bude hovoriť na minútu a pol pán Zdechovský. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že opakovať tu niečo o situácii na Filipínach, to je ako nosenie sov do Atén. Každý, kto sleduje situáciu na Filipínach, tak vie, že tam narastá počet vražd spojených s bojom proti nelegálnym drogám, že sa tam neustále porušujú ľudské práva. Taktiež bola zatknutá senatorka Leila de Lima, ktorá bola obvinená z údajného trestného činu spojeného s drogami. O tomto informovali všetky svetové médiá a Európska únia dlhodobo vyzýva k jej prepusteniu a zaisteniu spravodlivého procesu. Prokurátor Medzinárodného trestného súdu nedávno zahájil predbežné skúmanie situácie na Filipínach. Predovšetkým nás nepokojuje situácia v súvislosti s filipínskym prezidentom, taktiež jeho výroky, ktoré sú namierené proti ženám. Taktiež nás nepokojuje stále častejšie zabíjanie, násilie, zastrašovanie a obťažovanie ľudí, ktor- ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva, odborárov, farmárov a ich rodinných príslušníkov. Dámy a páni, na Filipínach sme svedkami mnohých vražd v súvislosti s drogovou kampaňou, a preto sme dnes pripravili uznesenie, ktoré vyzýva filipínsku vládu a všetkých filipínskych predstaviteľov k tomu, aby sa začali vážne zaoberať situáciou a aby sa ju snažili skutočne zmeniť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem bardzo, bardzo, pro... Ďakujeme. A teraz bude hovoriť pani Nina Gill. Ďakujem, pán predseda. Keď sme naposledy e, schválili v marci minulého roka uznesenie o Filipínach, tak od 7 tisíc ľudí prišlo o život v, e, v chladnokrvnej vojne prezidenta Dutarteho proti e, drogám. O rok neskôr už je to 12 tisíc ľudí. Koľko ešte ľudí príde o život? A my tí, ktorí kritizujú Duterteho režim, tak eh, čelia eh, obťažovaniu, zastrašovaniu alebo zatýkaniu. A toto sa týka napríklad eh, mm, domorodcov alebo mm, rôznych aktivistov. Napríklad to bol kolego Giacomo Filiba, ktorý bol zadržaný a bol vyhostený v nedelu z Filipín. Bol tam na ceste na politický kongres, to je môj kolega zo strany, generálny tajomník. A netýka sa to len mojej politickej strany. Mnohí z našich úradníkov môžu kedykoľvek vyhostení, keď sa tam pokusia niečo robiť. Prezident Duterte sa minulý, rok, minulý mesiac rozhodol e, už nespolupracovať v rámci Medzinárodného eh, trestného tribunálu a taktiež už sa na to nemôžeme len pozerať, nemôže to pokračovať tak ako doteraz. Teraz je čas sa pozrieť na naše colné sporiadanie s, s Filipínami. Ďakujeme. Teraz pán Charles Nock. Pán predseda, je to rok nášho posledného uznesenia o Filipínach, alebo ešte trochu viac, ale situácia sa bohužiaľ veľmi málo zmenila tento e, svojský prezident Duterte naďalej tu robí svoju vojnu proti drogám. To je kampaň, ktorá doteraz podľa odhadov stála život viac než 12 tisíc ľudí. Mnohí z nich to boli mladí ľudia. A okrem toho, že sa e, objavujú tieto príbehy v titulkách, e, tak naďalej sú tu ešte aj iné porušovanie ľudských práv, napríklad voči domoroncom a tak ďalej. Taktiež e, Filipíny odišli e, z Medzinárodného trestného súdu a taktiež sa stiahli z rímskeho štatútu. Máme tu e, niekoľkých alebo viacerých autoritatívnych lídrov, ktorí sa snažia bojovať proti poriadku založenom na medzinárodných pravidlách. A veľmi rozhodne nepodporujeme takéto kroky. Taktiež sa týka za, znovu zavedenia trestu smrti na Filipínach za drogové delikt, taktiež spôsobuje e, obavy do budúcnosti, čo týka vzťahov s touto krajinou. A Duterte tvrdí, že bude pokračovať takto až do roku 2022, kedy mu skončí prezidentský mandát. Toto určite nie sú prázdne hrozby je treba brániť ľudské práva na Filipínach a pán prezident Duterte sa uberá e, smerom, ktorý nie je príliš e, pozitívny. Ďakujem, pán Tenok. A teraz bude hovoriť pán Urmas Paet. Prosím. Ďakujem pekne. Eh, prezident Duterte eh, spôsobil eh, smrť mnohých 12 tisíc občanov v rámci svojej vojny proti drogám, vrátanie žien a detí. Potierajú sa tam v tejto krajine napríklad práva aj menšín porušuje sa medzinárodné humanitárne právo, ohrozenia, zastrašovanie, násilie musia skončiť. Je veľkým sklamaním, že Filipíny sa stiahli z Medzinárodného trestného súdu z zrejmých dôvodov, pretože nechcú byť zodpovední za trestné činy, ku ktorým v krajine dochádza. Ide o e, zločiny e, proti e, ľudskosti a tí, ktorí sú zodpovední za tieto trestné činy, voči ním sa musí vyvodiť zodpovednosť. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Barbara Loch-Bieler. Ďakujem, pán predseda. Požiadavka Filipínskej e, republiky, aby, e, politika posilni, e, aby policia posilnila svoje útoky voči obyvateľstvu, poukazuje na to, ako sa tu zhoršuje situácia v oblasti ľudských práv. New People's Army. Veľmi veľa ľudí označila za teroristov, k ním patria aj aktivisti pre ľudské práva, ako napríklad Viktoria Taurikovkus, ktorá bojuje za e, práva e, domorodých obyvateľov. Mnohí e, sa boja, že sa stanú obeťami mimosúdnych vražd. Treba, aby sa posudzovalo či teda obete e, vojny proti e, drogám e, sa môžu označiť za obete porušovania teda obete zločinov proti ľudskosti. Je znepokojujúce, e, že v prípade budúceho e, dohovoru s Filipínami sa nevenujeme e, ľudskoprávnym klauzulám. To by bol naozaj nesprávny signál. Pani komisárka, prosím, prehodnote to. Ďakujem pekne. Slovo má pán Miguel Urban Crespo. Ďakujem, pán predseda. Výzvou bojovať proti e, drogám E, toto výzva viedla k tomu, že viac než 12 tisíc ľudí bolo zavraždených. Je to taká, e, taká zámienka, pod ktorou sa kriminalizujú a vraždia tí, ktorí sú proti vláde a taktiež sa tam a proti jej e, rôznym polnospodárským projektom a taktiež projektom v oblasti ťažby a taktiež tam bolo zavraždených najviac environmentalistov. Bolo to už napríklad 41 v roku 2016 a mnohí z nich v Inanau, ktoré je, e, toto mesto je hlavným ťažobným mestom e, tejto krajiny. Taktiež sa tam e, perzekvoval napríklad líder e, bojovníkov za práva domorodcov. Taktiež nadnárodné spoločnosti, a to je obrovská náhoda, e, si užívajú ochranu zo strany vlády. Takže mali by sme žiadať o ukončenie e, obchodovania s, s, s vojenským vybavením a so zbraňami Taktiež e, tu máme rokovania o voľnom obchode, ktoré by sa mali zmraziť a taktiež by sa mali stiahnuť colné výhody. Mali by sme podporiť filipínsky ľud a predovšetkým e, obyvateľstvo Mindanao. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz k vystúpeniam v mene politických e, skupín. Pán Sean Kelly v mene EPP. Ďakujem pekne. Situácia na Filipinách je veľmi znepokojujúca EÚ e a Filipíny majú e, hlboké vzájomné e, vzťahy. Aj moja krajina, Írsko, má hlboké vzťahy s Filipínami, ktoré trvajú naozaj staročia, takže je dôležité, aby sme poskytovali podporu filipínskej vláde, aby sa tam rešpektoval právny štát partnerská kooperačná e, dohoda e, s Filipínami by sa mala venovať tiež dodržiavaniu princípov právneho štátu, dodržiavania ľudských e, práv, mier, mieru bezpečnosti v regióne. Obávam sa teda rozhodnutia stiahnuť sa z rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Je to naozaj naliehavé, pretože situácia sa rýchlo vyvíja ja dúfam, že filipínska vláda eh, zmení toto svoje rozhodnutie a prehodnotí svoje kroky. Ďakujem. V mene SND má slovo pán Francis Assis. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Situácia na Filipínach je e, neakceptovateľná, stále ďalej sa zhoršuje. Vláda tam príjma mnohé opatrenia, aby zhoršovala situáciu občanskej spoločnosti, kriminalizuje mimovládne organizácie ochrancov ľudských e, práv pomocou e, zákonov, ktoré majú veľmi široký výklad terorizmu osobitný spravodajca pre ľudské eh, práva eh, je napríklad tiež na zozname teroristov eh, v rámci osobitného spoločne s, s osobitným spravodajcom pre ľudské práva OSN. Takíto ľudia teda čelia nebezpečenstvu trestu smrti vraždia eh, alebo presúvajú sa eh, v Filipínach napríklad príslušníci eh, domorodých skupín. Situácia je netolerovateľná a Európska únia k tomu sa musí jasne vyjadriť. Ďakujem pekne. V mene skupiny ENF má slovo pán Jean-Luc Schaffhauser. Kier. Kolegovia, kto je zodpovedný za situáciu? Ten, kto tú situáciu vytvorí, alebo ten, kto ju chce riešiť? I u nás vidíme podobné príklady. Tisícky pristahovalcov plynú do zón, ktoré už u nás vznikli. E, zóny obchodu, kde je chudoba, je tam e, tiež e, rozmahnutý zločin po veľmi laxnom prístupe, po rozmohnutí sa korupcie, sa z Filipín stala krajina, ktorá je krajinou toxikomanov a je to endemické v tejto spoločnosti organizovaná armáda, ktorá obsahuje eh, takmer 200 tisíc mužov. Prezident sa snaží takýmto spôsobom nastoliť eh, právny štát 80 populácie eh, ho podporuje v tomto jeho boji proti drogám. Taktiež eh, sú tu šokujúce metódy, aj mňa šokujú, ale nešokujú ma o nič viac ako to, čo sa týka bombardovania v Iraku, v Líbii, čo sa týka eh, vymyslenej afery Škripala proti Rusku, proti medzinárodnému právu. Existujú rôzne prešľapy. Ďakujeme pekne. Pani Soraya Posti, ďalšia. Ďakujem. Je zaujímavé e, všetko, čo tu zaznieva, ale mali by sa to venovať podľa mňa uzneseniu, a aj keď sú aj problémy v iných regiónoch sveta. Situácia v oblasti ľudských práv na Filipínach je mimoriadne znepokojujúca a to už veľmi dlho. Preto sme hlboko znepokojení tým, že generálny tajomník PSO bol zatknutý, Giacomo Filipe je len jedným z mnohých a nie je mu umožnené vstúpiť do krajiny. Tiež je šokujúce, že obhajcovia ľudských práv taktiež e, e, lídry pôvodných e, obyvateľov a taktiež predstaviteľe iných krajín, Mianmarska napríklad, sú terčom Duterteho vlády. Ja jednoznačne odsudzujem násilné vyjadrovanie prezidenta Duterteho na adresu žien. Zdá sa, že jeho vojna proti drogám sa e, stala tiež vojnou proti ženám. Myslím, že už nemôžeme dlhšie čakať. Je našou povinnosťou prijať ráznejšie kroky než doteraz, aj keby to znamenalo, že budeme musieť prehodnotiť výhody systému všeobecných prevencií GSP plus voči Filipínam. Ďakujeme pekne. Teraz sa dostávame k spontánnej časti rozpravy. Najskôr pán poslanec Zdrojevský, nech sa páči. Na vstępie chciałem... Najskôr by som rád vyslovil námietku voči vyhláseniu, ktoré tu zaznelo v pléne, a síce, že je možné vnútiť e, fungovanie právneho štátu tým, že sa vlastne princípy právneho štátu porušujú. Toto nie je správny spôsob. Je to len spôsob, akým obhájiť zločin ďalej. Po druhé, často sa v kontexte uznesení zaoberáme témami, ktoré sa týkajú krajín, ktoré sú veľmi vzdialené, napríklad Filipíny, tak ako dnes. Zaujímalo by ma, čo potom robíme v následnosti po týchto uzneseniach, či sa situácia nejako ďalej sleduje. Ja nie som proti tomu, aby sa takéto témy prejednávali tu v pléne, ale bol by som rád, keby tieto uznesenia mali aj nejaké následné kroky, nielen slovné, ale aj praktické riešenia. Preto sa chcem opýtať pani komisárky, nakoľko tieto uznesenia sú nápomocné. pomocné. Ďakujeme pekne. Pán Jean-Paul Denano je ďalší. Ďakujem. Napriek mnohým výzvam medzinárodného spoločenstva dochádza k množstvu e, vražd v rámci boja proti drogám. E, prezident Filipín Duterte e, naďalej pokračuje v tejto svojej stratégii, ba čo viac porušuje medzinárodný trestný poriadok a taktiež si dovolil porušovať všetky demokratické princípy, taktiež uplatňuje princíp trestu smrti tiež občiansku spoločnosť potláča, tiež verbálne útočí na ženy, ba dokonca, len si to predstavte, žiada o ich znásilnenie alebo vraždu. To je nepripustné a preto musíme žiadať dôrazne, aby filipínske orgány sa angažovali v medzinárodnom úsilí pred ukončením mandátu aktuálneho predstaviteľa OSN pre ľudské práva, by sme ešte mohli využiť jeho právomoci a zakročiť akýmto spôsobom. Ďakujeme pekne, pán Notis Marias. Ďakujem, pán predseda. Boj proti drogám a obchodu s drogami musí prebiehať v rámci princípov právneho štátu. Môžeme síce pripustiť prísne tresty, ale nie je prípustné zbavovať sa drogových dílerov bez spravodlivého procesu. Filipíny vykazujú situáciu, v ktorej 20 tisíc obetí prišlo o život, pohybujú sa v krajine ozbrojené gangy a prezident krajiny zdá sa, že zneužíva túto vojnu proti drogám na to, aby útočil na svojich politických oponentov veľmi rázne a jednoznačne vedie Filipíny do hroznej situácie, e, ktorá zahrania násilie na ženách a taktiež e, využívanie trestu smrti. Tiež ignoruje návrhy Európskej únie a nezabúdajme, že dovážame bez cla e, produkty z Filipíny. Ďakujeme pekne, pán Ignacio Koreo je ďalší. Ďakujem za slovo. Násilie na Filipínach eh, dosahuje veľmi znepokojivú úroveň. Už nie je možné ho tolerovať. Vojna proti drogám zo strany prezidenta Duterteho spôsobuje veľké množstvo obetí, ktoré zabíja polícia alebo rôzne iné ozbrojené jednotky bez toho, aby eh, mali nejakú dôveryhodnú mm, príčinu niekto, kto um, násilne potláča aktivistov, nemôže byť len tak ignorovaný. Takéto rázne eh, potláčanie eh, obchodu s drogami a rázna vojna vojny s drogami, to je samozrejme prínosné, ale nesmieme zatvárať pred tým, že dochádza, oči pred tým, že dochádza k veľkému počtu mimosúdnych eh, vražd, taktiež masových vražd a to Eh, síce eh, zahrňa aj obchodníkov s drogami, pašerákov drog, ale zahrňa to aj eh, bežných civilintov, ktorí žijú v Manile. Požiadajme teda prezidenta Duterteho, aby zastavil tieto popravy s tvrdením, že ide o teroristov. Ďakujem pekne, pán Čabašogor. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vojna o drogy na Filipínach vzbudzuje mnohé obavy a vytvára problémy, na ktoré poukázali organizácie zodpovedné za ľudské práva. Ja by som rád zdôraznil dva dôležité aspekty. Ide tu o donúcovanie e, zo strany štátnych e, orgánov a mocenských zložiek štátu berú právo do svojich vlastných rúk Niektoria orgány to tolerujú. Toto je nebezpečný proces, ktorý sa môže vymknúť úplne spod kontroly a neberie vôbec do úvahy práva občanov na život v bezpečí. Polícia nezabezpečuje bezpečie občanov. Ktokoľvek sa môže rozhodnúť a súdy aj toho vinného veľmi často neodsúdia, tak sa vraciame k barbarskej histórii, kedy neexistovali žiadne pravidla. Občas sa justícii nepodarí usvedčiť tých správnych aj v iných štátoch, ale na Filipínach sa to stalo priam vládnou politikou. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Pán Kastal doma teraz slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako to už odznelo, ľudí tu chladnokrvne strieľajú a minulý august takéto niečo povedal prezident Duterte, keď mal dočinenia s obhajcami ľudských práv. A tieto slova stále platia. Vyše 10 tisíc ľudí je mŕtvych, polovica z nich pretože údajne odolávali e, policii pri zatknutí, bránili sa pri zatknutí. Ich rodiny zostávajú ohrozené. Každý deň sa zvyšuje množstvo ľudských práv, ktoré tu boli porušené. Aktivisti, politici, novinári sa už neopovažia postaviť sa štátu na Filipínach. Mnohí sú ilegálne uvrhnutí do väzenia bez akýchkoľvek dôkazov, bez odsúdenia. Naozaj musíme pozdvihnúť hlas, aby oslobodili senátora a ďalších nevinných. Treba, aby Filipíny spolupracovali s Medzinárodným súdom a dostali svojim medzinárodným záväzkom. Pán prezident Duterte musí prestať so svojou politikou teroru. Ďakujem vám. Tým končí spontánna rozprava. Teraz dostane slovo pani komisárka Cecilia Malstrom. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, ctené poslanky, nectení poslanci. Za EÚ sme vyjadrili silné znepokojenie e, pre ľudské práva, ktoré sa porušujú na Filipínach a mnohokrát na mnohých platformách, na politickej úrovni s vládou a v rozličných vyhláseniach. Problémy, o ktorých sa tu hovorí, teda vysoký počet zabití, ktoré súvisia s kampaňou proti nelegálnym drogám, kampaň za beztrestnosť, nedostatok spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom, vykonávaný trest smrti bez odsudenia a mno, môž, rôzne možné rozsudky, ktoré sú neumerné e, tzv. prečinu obhajcovia ľudských práv e, sa postavili za zatknutie senátora Delimu, ale nezávislosť inš- justície nedostála spravodlivosti. Nie len v tomto prípade, ale aj v iných. Takže napríklad e, Rada pre ľudské práva EU25 a vysoký predstaviteľ ďalších inštitúcií, keď sa proti tomuto vyjadrili, nepomohlo to napriek tomuto komplexnému prístupu k Filipínam, dokonca správe o monitorovaní, o ktorej som s vami hovorila začiatkom tohto roka. Zástupcovia Filipín, zástupcovia filipínskej vlády, E, sa neznepokojujú týmito vyhláseniami. My pokračujeme v monitorovaní vývoja po petícii 21.2. na ministerstve spravodlivosti e, sa vytvoril zoznam ľudí, od ktorých obvinujú, že sú členmi komunistickej strany. Tento zoznam 600 ľudí e, zahrňa aj špeciálneho spravodajcu pre práva autochtónneho obyvateľstva, ktorý je chránený diplomatickým protokolom, pretože má mandát OSN. Čo sa týka všetkých individuí na zozname, očakávame od eh, vlády Filipín, aby splnila svoje medzinárodné záväzky a svoje vlastné národné predpisy, najmä tie v oblasti ľudských práv. Žiadame od vlády Filipín, aby zabezpečila fyzickú bezpečnosť týmto ľuďom eh, spravodlivý súdny proces. Znepokojuje nás, že e, odopreli vstup e, na Filipíny. Giacomo Filipeč e, bol daný na čierny zoznam za to, že sa údajne zúčastňoval nelegálnych politických aktivít a pritom bol oficiálne pozvaný na kongres opozičnej strany, ktoré sú zastúpené aj v Senáte, aj v ďalšej komore parlamentu. Toto je prvý prípad, kedy zahraničný e, občan a občan EÚ bol vyhostený z Filipín počas súčasnej vlády. Porušenia ľudských práv, vrátanie mimosúdnych zabití a beztresnosti, ktorá sa šíri v krajine, sa stávajú hlbokým problémom Filipín. Aj v správe GSP Plus sa objavujú podobné problémy, ktoré sa pozorovali a treba konštruktívne zapojenie sa do partnerstva a spolupráce medzi EÚ a Filipínami a 1. marca tohto roka budeme mať takúto príležitosť. Táto dohoda predpokladá štrukturovaný dialog medzi protistranami a tento dialog bude dôležitým nástrojom e, na vysporiadanie sa s problémami ľudských práv. GSP plus Niekoľko z vás spomenuli túto doložku najvyšších výhod už v januári na plenárnom zasadnutí, vtedy sme hovorili, že skutočne je niekoľko oblastí, kde Filipíny napredujú Vláda Filipín napríklad pracuje na rovnosti pohlaví, sociálno-ekonomické práva, práva ľudí práce, ochrana životného prostredia, ale v iných oblastiach, a to je tiež jasné z tejto správy, mimosúdne zabitia, najmä pri tzv. vojne proti drogám a široko rozšírená beztrestnosť a používaný trest smrti e, sú stále znepokojujúce. Odporúčame vláde Filipín e, mnohé zlepšenia a ja osobne som im povedala, že musia urobiť ešte viac, aby sa vysporiadali s problémami, o ktorých tu dnes diskutujeme. Monitorujeme túto situáciu. Existuje aj monitorovacia misia GSP+, a takisto monitorujeme vojnu proti drogám. Predtým, než sa EÚ rozhodne o ďalších krokoch, vyhodnotí všetky tieto pozorovania a správy. Môžete rátať s Európskou komisiou a s SVČ, že bude opätovne dávať na pretras pri rokovaní s filipínskymi vládami konštruktívnym spôsobom všetky tieto problémy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem vám, pani komisárka. Dostal som teraz 6 návrhov uznesenia. Jedno je zo skupiny EPP, jeden zo skupiny sociálnych, socialistov a demokratov, ďalej od eh, politickej skupiny ECR, ďalšie od politickej skupiny ALDE, ďalšie od Zelených a posledné od eh, GUE. Rozpráva k tomu